Vážení kolegovia, dobré popoludne. Prosím, posadzajte sa, začíname o minútu. Please feel comfortable, take seat. Prosím, eh, posadzajte sa na svoje miesta.